Týmto otvárame naše zásadnutia a začíname prvým bodom rokovania a to je prehlásenie, respektíve prehlásenia Rady a komisie o opatrení Európskej únie a členských štátov na zvládnutie konfliktu, e, ktorý e, na e, vyriešenie problému, ktorý spôsobili utečenci zo Syrie pán Leskovič ako prvý. Pán minister, nech sa páči, máte slovo. Morning. Dobré ráno, pán predseda, vážení poslanci. V priebehu posledných dvoch rokov a konfliktu v Sýrii sme boli svetkami mnohých tragických milníkov. Predovšetkým na začiatku tohto roka septembri Počet e, utečencov, ktorí čakajú na registráciu, prekročil 2 milióny. Viac než polovica z nich e, sú e, deti, je tam aj veľa žien. Naďalej začalo toto číslo stúpať. Teraz je ich viac než 2,1 milióna. Nie len, že je to naozaj otrasná realita, pretože je to dôkaz vražd, traum, vyhnaní, je to taktiež obrovská výzva pre susedné krajiny. A OSN odhaduje, že toto číslo môže byť až 3,5 milióna tento rok. Predovšetkým stúplo číslo alebo počet sírskych utečencov, ktorí smerujú do európskych krajín. My sme toto sledovali naozaj s veľkým znepokojením. Je to veľká víza pre členské štáty. Je tam naozaj zvýšený tlak. O tejto záležitosti sme diskutovali včera na Rade pre zahraničné záležitosti. Ministri zopakovali, že sú pevne rozhodnutí naďalej podporovať ľudí, ktorí sú zasenutí krízou. Taktiež rada obdržala správu zo strany komisie hľadom výsledkov nedávnej zistujúcej misie vo vzťahu k členským štátom, ktorí sú najviac zasiahnuté týmto imigračným tokom. My vieme, že toto je naozaj obrovská záťaž pre vlády v Jordánsku, v Libanone, v Iráku a v Turecku. Preto e, odporúčame, aby tieto krajiny nadalej udržali svoje hranice otvorné pre ľudí, ktorí stratili všetko. Chceme sa naďalej uberať týmto smerom. Zároveň uznávame, že zodpovednosť medzinárodného spoločenstva musí byť zdieľaná Musíme byť naďalej veľkorysí k týmto pristahovalcom. Členské štáty EÚ boli v prvej línii, čo sa týka poskytovania pomoci už od začiatku konfliktu. Takmer každý členský štát chce uľahčiť sírským občanom ich utrpení. V Sýrii a mimo Sýrie napriek ekonomickej kríze a v niektorých prípadoch máme aj naozaj tvrdé rozpočtové obmedzenia. Teraz e, pomoc pre e, Sýriu sa pohybuje vo výške 1,5 miliardy eur. Viac než tretina pochádza zo strany e, členských štátov EÚ. Ďalšie peniaze boli mobilizované v rámci nástrojov Európskej únie. Takže celková pomoc zo strany členských štátov EÚ je viac než 1,9 miliardy dohromady. Chceme taktiež podporiť monitorovanie aktivít v tejto oblasti. Chceme zaručiť lepšiu zodpovednosť aj voči našim občanom týmto spôsobom. Musíme posilniť naše kroky v tejto oblasti. Musíme sa snažiť docieli čo naj, najrychlejšie ukončenie konfliktu. Taktiež máme strednodobé opatrenia, nie len poskytujeme podporu utečencom, ale chceme podporiť krajiny a komunity v, regióne, ktoré sú, v regiónoch, ktoré sú ovplyvnené týmto imigračným tokom. Komisia spolupracuje s relevantnými medzinárodnými partnermi a pripravuje regionálny ochranný program, ktorý je ktorý má riešiť strednodobé a dlhodobé výzvy v tomto regióne, mal by začať fungovať alebo bežať začiatkom budúceho roka. Rada včera uvítala pokrok v rámci e, práce na tomto programe. Je to naozaj veľmi dôležitá práca. Čo sa týka sírskych utečencov, tak je treba riešiť ich potreby, to je jedna z našich priorít na európskej úrovni. Máme tu priority, ktoré môžu byť financované z Európskeho, z Európskeho fondu pre utečencov, až skončia rokovania medzi Radou a Európskym parlamentom. Pán predseda, komisia, vážení poslanci, dnes ráno sa sústredujeme na konkrétnu záležitosť, toku imigrantov, ale nesmieme strácať zo zreteľa náš najdôležitejší cieľ. To je ukončiť násilie a zaistiť demokratický prechod v Sýrii. Vždy sme zdôrazňovali, že je treba politické riešenie a Rada, pre bezpeč- Rada bezpečnosti musí naozaj konať na najvyššej úrovni. Vysoká predstaviteľka uvítala e, uznesenie Rady bezpečnosti OSN ohľadom chemických zbraní v Sýrii. To je prvý krok e, k udržateľnému riešeniu tejto krízy na medzinárodnej úrovni. Ďalej vítame e, rozhodnutie výkonnej rady OPCD v Hagu, Mal by to ukončiť používanie chemických zbraní v Sýrii taktiež sa týka zbraní hromadného ničenia. Uznesenie, ktoré je právne záväzné, odsudzuje e, udalosti, ktoré sa dohrali v auguste, volá za zodpovednosť za tieto zločiny. V prípade neplnenia ustanovení Európska únia vyjadrila svoju ochotu konať v rámci rozhodnutia o PCV. Sme v kontakte s nimi a diskutujeme aj o praktickej podpore. Potrebujeme plne využiť túto hybnú silu. Na medzinárodnej úrovni sme naďalej pracovali so všetkými partnermi z USA, s Ruskom, z OSN, s mnohými arabskými národmi, aby sme doscielili medzinárodnú reakciu. Rada bezpečnosti OSN jeho, jej uznesenie podporuje dohodu z Ženevy z roku 2011 a žiada o skoré konanie príslušnej konferencie na túto tému. Vážny predseda, vážni poslanci, v priebehu posledných dvoch rokov sírsky konflikt e, sa zhoršil, prerastol do občianskej vojny a my potrebujeme nevinným sírským občanom poskytnúť humanitárnu pomoc, pretože ich potreby sú naliehavejšie než kedykoľvek predtým. EÚ a členské štáty už prispeli významným spôsobom k riešeniu tohto problému a nadalej budú v prvej línii a budú zaručovať účinné financovanie. Momentálne mobilizujeme naše zdroje. Predsedníctvo je pripravené hrať dôležitú úlohu v tejto súvislosti. Rada víta uznesenie parlamentu, ktoré bolo dnes predložené, ktoré dokazuje, že parlament sleduje otrasnú situáciu v Sýrii a to, že táto kríza sa naďalej rozširuje do celého regiónu, čo sa týka humanitárnej pomoci aj iných oblastí. Je tam jasné, že môžeme konať ešte účinnejšie, ale musíme sa koordinovať medzi sebou a musíme využívať naše silné stránky a všetky európske inštitúcie a všetky členské štáty dohromady. Ďakujem. Minister, Ďakujem, pán minister. E, za komisiu bude hovoriť dnes pán komisár Mišel Barnier. Nech sa páči. Pán komisár, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám, vážené dámy a páni poslanci, že ste iniciovali túto naliehavú rozpravu na, tento tragický, na túto tragickú tému. <clears throat> Moja kolegyňa, pani Georgieva je v New Yorku, pani Malmström spolu s pánom Barozom je dnes ráno práve na Lampedusa preto ma požiadali, aby som vystúpil v ich mene a preto mám tu časť zoznámiť vás so stanoviskom komisie potom, ako tu hovoril zástupca litovského ministra tie prvé slova samozrejme budú narezovať samozrejme na minútu ticha, ktorú vyjadril toto parlament aj v mene komisie. A vyjadrili ste tak e, súcit so všetkými obyťami a ich rodinami po tejto novej tragédii v Lampeduse, ku ktorej došlo pred niekoľkými dňami. Bol tu veľký počet obetí, ktoré sa zistili a bolo tam skutočne veľa žien a detí, ktorí utekali pred dôsledkami konfliktu na Strednom východe a v Afrike. Vážení páni a dámy poslanci, nedávno vznikla tá situácia týkajúca sa kontroly a zničenia chemických zbraní v Syrii, ktoré skutočne existujú a uznesenia OSN. Tieto zmenšili pravdepodobnosť vojenskej intervencie, tak ako to bolo oznámené Spojenými štátmi americkými a ich spojencami, ale neznamená to, že situácia v Syrii sa stabilizuje. Je tomu práve naopak. Kampaň a vojenské akcie ešte stále pokračujú. Európska únia prostredníctvom svojej vysokej predstaviteľky pani Ashton zdôraznila potrebu politického riešenia, ktoré by predstavilo jedinú cestu na skončenie tejto vojny a takisto je to výzva pre Bezpečnostnú radu, aby s konečnou platnosťou tento konflikt ukončila. Európska únia stále vyjadrovala svoju ochotu podporiť všetky aktivity, s ktorými sa v tejto rezolúcii počíta, takisto v rámci rozhodnutia výkonnej rady OJAK. Európska únia je v sústavnom kontakte s týmto orgánom, tak aby sa mohol vyhodnotiť, ako najlepšie poskytnúť pomoc. A v tomto konflikte, a to je pocit pani Ashton, sme, sa nachádzame na skutočnej kryžovatke. Je dôležité uvedomiť si závažnosť tohto momentu v rámci medzinárodného spoločenstva ďalej, ďalej budeme spolupracovať so všetkými partnermi z USA, samozrejme s Ruskom, s arabskými štátmi, s OSN, tak aby sme vygenerovali odpoveď medzinárodného charakteru, ktorá by bola jednotná. Rezolúcia Rady bezpečnosti jednoznačne schváľuje ženevskú dohodu, ktorá bola podpísaná v roku 2012 a kde sa hovorí, o následnej konferencii, ktorá by sa mala konať tu najskôr. Teda to bolo jednoznačne uvedené aj pánom ministrom Leškevičusom v Sýrii a toto bolo e, odobrené aj nami. Teraz e, v Syrii e, je momentálne najväčšia medzinárodná kríza Eh, viac ako dve tretiny obyvateľov a viac ako 2 milión je postihnutých a viac ako 2 milióna utečencov sa nachádzajú, ktorí sú zaregistrovaní, sa nachádzajú v susedných eh, krajinách Libanon, Jordánsko, Turecko, Irak, Egypt. A hovorím teraz aj v mene Európskej komisie. My musíme zdôrazniť angažovanosť úradov týchto krajín a solidaritu ich obyvateľstva. Vysok vysoký komisár OSN si myslí, že do konca tohto roku sa e, utečenci e, zo Sýrie v susedných krajinách e, dosiahnu počet 3,5 milióna. Takže Európska únia je v prvej línii na pomoci s týmto obyvateľstvom. od roku 2011 sú tu postihnuté, je to postihnuté, sú tu postihnuté niektoré členské štáty. My podporujeme humanitárne snahy. Európska únia je skutočne jedným z prvých darcov v rámci, prvým donorom v rámci tejto krízy. Ale zároveň e, sú tu isté limity. Z roku 2013 musím upresniť, že 56 tejto humanitárnej pomoci zo strany komisia členských štátov je nasmerované do susedných krajín e, Sýrie a 43 tejto pomoci je nasmerované priamo do Sýrie prostredníctvom rôznych asociácií. Susedné krajiny a pre všetkým Libanon a Jordánsko e, nám tiež signalizujú, že ich prostriedky a kapacity e, už sú vyčerpané, už je to na hranici únosnosti pre tieto krajiny. A Európska únia robí všetko možné preto, aby sírsky utečenci vo všetkých týchto krajinách dostávali e, dostatočnú humanitárnu pomoc a aby mali takisto príslušnú právnu ochranu. Mm, existuje tu regionálny program ochrany, ktorý doplňa prvý strednodobý a dlhodobý program pomoci táto časť sa pripravuje v úzkej súčinnosti s českými štátmi a medzinárodnými partnermi. Tento program regionálnej ochrany a solidarity by sa mal týkať ochrany, ale tiež iniciatívy z hľadiska rozvoja. Toto bude iniciované v Jordánsku, Iraku a v Libanone a nebude sa to týkať len sírských utečencov, ale aj iných utečencov z iných krajín a z iných hostiteľských spoločenstiev. Po výzvach pána Guteresa na adresu pána komisára bolo povedané, že 10 tisíc utečencov by malo byť prijatých v Európe. Mali by byť prijatí v Nemecku, vo Fínsku, v Rakúsku, Maďarsku, Luxembursku, Švedsku, Holandsku, Írsku. A bolo rozhodnuté, že sa bude alokovať určitý počet miest pre, tie, pre týchto utečencov a takisto istá časť humanitárnej pomoci e, im bude venované. Dovolte mi za Európsku komisiu poďakovať týmto členským štátom za ich solidaritu a za to, že výrazným spôsobom prispievajú k takýmto kolektívnym snahám. A takisto mi dovolte ich za ďalšie členské štáty, aby sa inšpirovali týmto príkladom. 50 tisíc Sýrčanov žiadala, žiadala o medzinárodnú ochranu e, v EÚ od začiatku kríze 50 tisíc e, Sýrčanov, väčšinou to bolo Švédsko a Nemecko. A vidíme, že sírsky utečenci sa pošťajú rôznymi cestami. A je to pozemcu, pozemné cesto cez Turecko, cez Grécko alebo cez Balkán. Potom námorná cesta medzi Tureckom a Egyptom je jedna z tých, ktoré preferujú. A takisto, tak ako vidíme na príklade z Lampedusy, používajú takisto vzdialenejšie cesty e, smerom k Taliansku. A my vieme, že <clears throat> tieto cesty organizujú prevádzači, zločinci, ktorí využívajú taký, takú, takúto situáciu v v, e, v krízovej oblasti a tá tragédia, ktorá sa odohrala pred niekoľkými diami, poukázala na niekoľko závažných aspektov. Predovšetkým zásadný postoj e, Mestskej rady Lampedúzy a dôstojnosť a solidaritu. Chceme im za to poďakovať. A zároveň sa tu prejavila potreba konať efektívnejšie bez zhovievavosti voči týmto páchateľom trestnej činnosti. A okrem toho je podľa mňa nutné zlepšiť kvalitu a tiež rozsah týchto operácií a vytvoriť pomoc na Európskej únii. A to je to, čo pani Malstrom navrhla včera na schodskej ministrov vnútra príliv týchto utečencov do Európy sa nedá porovnávať s počtom utečencov, ktorí utekajú do susedných krajín. A počet týchto osob, ktorí by chceli prísť do Európy, sa zvyšuje a vytvára to, vyvíja to tlak na niektoré národné systémy, tak ako sme toho svetkami na Malte, Cypre, Cypre a v Taliansku. Členské štáty prvého vstupu, ako sú Bulharsku, Cyprus, Grécko, kde sa každým dňom objavujú desiatky nových utečencov, sú vystavené v veľmi kritickej situácii. Taliansko takisto zaznamenalo nárast utečencov, ktorí sa pokúšajú dostať cez stredozemnú oblasť k ním. Musíme sa pripraviť ešte na masívnejší príliv utečencov a Európska komisia musí byť, mm, Európsku komisiu musí podporiť aj úrad pre azylovú pomoc a takisto musí podporovať s Frontexom a po všetkých konzultáciách s HCR a úradom pre migráciu sa minulý týždeň odobrali naši zástupcovia do Bulharska, Turecka a na Cyprus. Tá situácia, ktorá, e, ktorú sme monitorovali, e, ukázala, že je potrebné spolupracovať. Už to nie je len národná záležitosť, je to celá európska otázka. A uzatváranie našich hraníc, izolácia, zabarikádovanie, toto nie je, e, toto nie je vhodné. Skôr by mala byť Európa ústretová, lebo táto kríza je všeobecná, postihuje nás všetkých a musíme na ňu reagovať duchom väčšej solidarity. Vážení poslanci, my sme vytvorili, vypracovali určité opravenie, aby sme podporili členské štáty a aby sme zabezpečili konzistentný prístup Európskej únie pri spolupráci s HCR a s Frontexom. Komisia zmobilizovala prostriedky v prospech utečencov v rámci fondov pre utečencov a takisto v rámci operácií návratu. Tieto spoločné operácie, ktoré organizujeme spoločne s Frontexom, tieto sa realizujú v stredomorskej oblasti, takisto v juhovýchodnej časti Európy. A v podstate členské štáty by mali spolupracovať spolu a spolupracovať aj s agentúrami, ktoré tu majú navýšenú zodpovednosť za uplatňovanie princípov riadenia, tak ako to platí na úrovni Európskej únie. My by sme mali um, takisto aplikovať ten princíp nevracania utečencov no refundmo. A teraz, čo sa týka jednotlivých aspektov a potrieb, e, ktoré máme dnes a zajtra. Dnes musíme nájsť ďalšie finančné prostriedky v rámci rozpočtových orgánov, pokiaľ to bude potrebné. Táto finančná pomoc by mohla sa doplniť intenzívnou súčinnosťou pri rozvíjaní a vytváraní jednotlivých tímov, ktoré by mohli podporovať jednotlivé členské štáty. Pokiaľ sa tá situácia ešte zhorší a je to reálne nebezpečenstvo a pokiaľ budeme musieť ešte čeliť masívnejšiemu prílivu sírskych utečencov, potom by mal Frontex posilniť svoje spoločné aktivity v tejto oblasti. Toto posilnenie však nebude možné bez toho, aby členské štáty vyvinuli ďalšie snahy. Bude sa vyžadovať ďalšie finančné prostriedky a koordináciu jednotlivých operácií. A to v rámci rozpočtového kontextu, ktorý veľmi dobre poznáte. Mechanizmus civilnej ochrany v rámci EÚ by mal takisto zohrávať svoju úlohu. Nepochybujem o tom, že viete, že v roku 2006 sa vytvorila tzv. sila pre vnútornú ochranu. Moja kolegyňa pani Georgieva pracovala na tom 3 roky, aby pripravila lepšie preventívne reakcie z, v oblasti e, podelania sa na týchto aktivitách. Nejde o nové oblasti, ide o to, aby sme sa lepšie pripravili na spoločnú reakciu tak v rámci prírodných katastrof, ako aj v rámci uh, ľudských katastrof, ako je príklad týchto utečencov zo Syrie alebo z iných krajín. No a posledný príklad, o ktorom by som sa chcela zmieniť a ktorý súvisí s krízou v Syrii a v tomto regióne, to je hrozba terorizmu v Európe. To je Euro, to je otázka zahraničných bojovníkov, ktorí pochádzajú z Európy a ktorí cestujú do Syrie napríklad. Ten počet bol veľmi vysoký v porovnaní s predchádzajúcimi konfliktami. V tomto štádiu ešte nemáme e, presné informácie o účasti týchto bojovníkov v rámci aktivít extrémistických skupín v Syrii, ale vieme, že oni môžu využívať svoje siete a svoje skúsenosti a môže, môžu podnecovať aktivity a útoky proti záujmom západných krajín, špeciálne v Európe. Preto uh, povedľa všetkých tých hlavných princípov solidarity, humanitárnych akcií, ktoré súvisia so sírskou krízou a tak ďalej, by sme mali zostať bdeli z Halaska e, s ohľadom na európskych občanov, ktorí cestujú do, to, do tejto oblasti a dávať pozor na hrozbu, ktorú by títo bojovníci mohli predstavať pre Európu. Vážené dámy a páni poslanci, toto je súhrn udalosti a stanovisk, ktoré som vyjadril v mene páni Georgievi a Malström, pani Malström, e, ktoré nemohli byť prítomné. Ďakujem. Pán komisár, ďakujeme vám. Teraz by sme prešli k e, diskusii o vyhláseniach. E, najprv sa hlási Manfred Weber. Ďakujem pekne, pán predseda, zastupcovia rady, pán komisár, kolegyne, kolegovia. 93 tisíc mŕtvych od začiatku eh, hroznej eh, občanskej vojny v Sýrii taký je odhad eh, OSN vyše 2 milióny utečencov mimo Sýrie a 4,6 v rámci Sýrie. Niektoré krajiny už zakázali vytváranie utečenských tábor, lebo sa boja o svoju vnútornú bezpečnosť krajiny okolo Sýrie, susedné krajiny veľmi trpia. E, Sýria je v našej tesnej blízkosti, preto je dobré, aby sme dnes diskutovali o tejto téme a venovali sa e, jej. Vážené kolegyne, kolegovia, je dôležité, aby sme apelovali v prvom rade na tých, ktorí majú v rukách moc, aby ukončili toto šialenstvo a tí, ktorí majú vplyv, na Sýriu, tým by sme mali e, pripomenúť ich e, zodpovednosť e, v tejto súvislosti, ale v prvom rade ide o otázku utečencov. Ďakujem komisii za jej angažovanú prácu, ukázať, že EÚ naozaj pomáha Európa musí teraz e, konkrétne kontingenty e, ponúknuť. E, Zastupca rady hovorí toho veľa, ale konkrétne kroky som nejako nezaznamenal. Treba, aby členské štáty prevzali kontingenty utečencov. Pridelenie týchto kontingentov je na strane UNHCR. Mali by sme takisto pomáhať susedným štátom Sýrie, v roku 2013 e, zaznelo, že sme tu mali problémy s financovaním. E, poviem to inak, je hanbou pre EÚ, že tu nemáme opravný rozpočet, ktorý e, nám neumožňuje prevziať našu zodpovednosť ako EÚ. Ešte by som chcel povedať, milé kolegyne, kolegovia, že v dôsledku tragické udalosti na Lampeduze Napriek e, víziou by sme si mali e, vždy uvedomovať, že musíme rozlišovať medzi ľuďmi, ktorí sú naozaj prenasledovaní a tými, ktorí e, ilegálne prichádzajú na naše územie. To je tiež súčasťou pravdy. Pán predseda, prosím Európsku radu, aby stanovila túto tému si na program zasadnutia. Ide o prioritnú otázku, nejde o technickú otázku, ale o to, či Európa ukazuje srdce, humanitu. Tu potrebujeme Európsku radu, ktorá by sa naozaj venovala tejto téme na svojom programe zasadnutí a stanovila si e, určitý postup v problematike utečencov. Pán kolega Svoboda. Ďakujem e, v rámci našej skupiny sme mali možnosť e, zhovárať sa s troma utečencami zo Sýrie. Jeden z nich je palestínčankou. Táto mladá dáma nám e, popísala ťažkosti, ktoré mala obzvlášť ako palestínčanka, pretože nie všetky arabské krajiny sú e, otvorené voči palestinským utečencom. Prišla e, ze Stredozemné more na lodi, 100 ľudí zomrelo počas tejto plavby. Ona mala šťastie a dostala sa do Európy. Porozprávala nám aj, že napriek e, mučeniu v Sýrii mala ťažkosť dostať vôbec prechodné e, e, víza, prechodné povolenie na pobyt v Európskej únii. A keď som sa jej spýtal, čo si predstavíte, čo očakávate od Európy, povedala jasne, my sa chceme vrátiť, ale možno by ste nám mohli poskytnúť nejaký tréning, nejaké školenie, Európsky e, experti potom e, prídu do Sýrie po tomto konflikte a budú pomáhať znovu obnove. My by sme chceli byť takýmito expertami. Ja si myslím, že to je veľmi dobré e, riešenie. Áno, mali by sme otvárať naše hranice pre obmedzený počet na obmedzený čas, ale musíme to urobiť. Pán komisár povedal, že situácia je odlišná v odlišných krajinách. Keď sa pozriete na počty utečencov, počet žiadateľov o azyl, alebo počet e, e, uznaných žiadostí o azyl v Európe sa situácia veľmi líši. Niektoré krajiny si správne vykonajú svoju prácu, iné nie. A ja som bol veľmi sklamaný e, radou pre vnútorné záležitosti. Ďalšia task force. My potrebujeme konkrétne kroky, nie nejaké pracovné skupiny. V našich uzneseniach je napísané, čo by sme mali urobiť. To treba robiť. A Včera som napísal pánovi Fan Rompojovi, aby zaradil túto tému o dva týždne na rokovanie rady. Nie je to iba otázka pre e, ministrov vnútra. My poznáme ich obmedzenia e, v ich profesionálnej oblasti. Je to téma pre nás všetkých, pre všetky vlády, pre všetkých ministrov. Všetci si musia vykonávať svoju prácu v tejto súvislosti. Áno, musíme príjmať utečencov, ale Nemôžeme im dať um, iba určitý priestor. Dajme im možnosť, aby sa v Európe tu niečo naučili. Naučili sa nejaké zručnosti, naučili sa o demokracii, o slobode, o e, možnostiach. Chcú e, mať Sýriu bez Asada a bez džihadistov. Chcú mať slobodnú Sýriu a mali by sme im uh, takúto šancu poskytnúť. V našom uznesení sme sa uh, sme požiadali e, krajiny, aby nechali otvorené svoje hranice e, e, Jordánsko, Turecko a tak ďalej. A sú naše hranice otvorené? Veľmi často nie. Mali by sme byť preto naozaj úprimní. Prečo nevytvoríme bezpečné humanitárne koridory, aby to ľudia mohli k nám prichádzať? Prečo nevytvoríme dostatok prechodného ubytovania pre týchto e, ľudí, kde by mohli bezpečne bývať a kde by sa mohli školiť a vzdelávať. Áno, je pravdu, že táto e, krutá vojna sa musí e, skončiť, ale ničenie chemických zbraní je prvý krok. Nič viac, iba prvý krok. Musíme pokračovať v našej práci, pokiaľ v tejto krajine nebude mier a zmier. A vtedy sa títo ľudia vrátia, nechcú tu ostať, chcú sa vrátiť, ale musia dostať prečtosť vytvoriť, e, vybudovať novú Sýriu. Takže začneme spolupracovať, aby sa z tragédie, e, kedy sú utečencami, e, pre týchto ľudí stala príležitosť, aby sa mohli vrátiť do Sýrie a vytvoriť novú skúriu, novú Sýriu s novými zručnosťami a vedomosťami, ktoré získajú u nás. Ďakujem pekne. Herzlichen Srdečná vďaka. Ďalším rečníkom je pán Verhofstadt. Ja by som chcel sa rady a komisie okamžite spýtať, či súhlasia s tým, čo navrhuje parlament. Parlament navrhuje, že by sme mali zorganizovať Európsku humanitárnu konferenciu na túto tému. Toto je žiadosť parlamentu v rámci nášho uznesenia. A ešte predtým, než skončí diskusia, by som sa rád dozvedel, či rada spolu s komisiou by sa toho chytili, či by sa podujali to zorganizovať. A súhlasím s tým, čo povedal pán Svoboda, pán Weber, že to je nutné. Nemôžeme žiadať ostatných, aby prijali utečencov a sami nič nerobiť, pretože to sa momentálne deje. A ja vám môžem povedať, že Nemecko udelilo 5000 ľuďom dočasné, eh, dočasné povolenie a Švédsko 9 tisíc ľudí, Fínsko, takže nejaké úsilie, to je všetko. Niektoré krajiny v podstate udelili 50 utečencom povolenie a to je škandál, to je cynické, takže potrebujeme konferenciu, kde by komisia, rada, všetky členské štáty sa na niečom konkrétnom dohodli. Ako si rozdeliť to bremeno tohto problému pretože aj ostatné krajiny sa môžu snažiť rovnako, ako sa snažilo Nemecko alebo Švédsko. A taktiež, ako sa postavíme k pomoci Libanonu a Jordánsku, pretože oni potrebujú priamo rozpočtovú pomoc, zároveň potrebujú makro finančnú pomoc, pretože v opačnom prípade nebudú schopné tieto dve krajiny už naďalej príjmať tento e, objemný tok imigrantov. Ďalšia otázka, na ktorú sa musíme pozrieť je, či musíme aktivovať e, smernicu o dočasnej ochrane, tak sme to urobili v prípade Kosova v minulosti. Pán Svoboda správne povedal, že títo ľudia tu nechcú ostať navždy. Je to dočasná ochrana do tej doby, než na medzinárodnej úrovni sa táto otázka vyrieši. Takže ja sa pýtam veľmi jasne pán Barnier a pýtam sa aj ministra litovskej vlády. Ste pripravení zorganizovať takúto Európsku humanitárnu konferenciu, o ktorú parlament žiada? My sa toho chceme zúčastniť, taktiež si myslíme, že by ste tam mali pozvať krajiny susediaci so Sýriou, medzinárodné alebo organizácia OSN a zástupcov Sýrskej národnej rady a taktiež ostatných ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti. No a na záver, pán predseda, chcem zopakovať toto, čo už som povedal. Myslím si, že postoj medzinárodného spoločenstva k sírskej tragédii je veľká hamba. Áno, vyriešili sme problém s chemickými zbraniami, alebo dúfam, že sme ho vyriešili, ale čo ten neustávajúci masaker zo strany Asadovho režimu Dobre, asi tisíc ľudí bolo zabitých e, chemickými zbraniami, ale viac než 100 tisíc ľudí bolo zabitých iným spôsobom. A my naďalej sa k tomuto obraciame. Chrbtom tvárime sa, že to nevidíme, je to obrovská tragédia. Myslím si, že o 20 rokov v, kni- v učebniciach dejepisu nás popíšu ako s babelcov a myslím si, skutočne s babelcami sme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Madame Sargentini voorzitter er zijn heel veel. ďakujem pán predseda dnes sa tu uvádzalo množstvo čísel. Mali sme tu 2 milióny utečencov v, mimo Syrie, potom viac ako 4 milióny v rámci Syrie, potom Libanon, Jordánsko a ostatné blízke krajiny. A a Európa robí čo? Um, otvorí peňaženku a, na, a modlí sa, aby tie, aby eh, tie susedné krajiny uh, aby tie krajiny, eh, susedné krajiny prevzali, prevzali utečencov, aby to ešte zvládali, potom znova otvoríme peňaženku a znova sa modlíme, aby sa nás to až tak nedakalo. My by sme mali prevziať 8 tisíc uh, Uh, utečencov. Pán Ferhovštet uh, menoval určité, uh, určité um, čísla. Moja krajina 50 utečencov, ostatné krajiny po 50. To je hamba, to je absolútna hamba, ale väčšina európskych krajín sa tak, či tak nezúčastňuje na prevzati utečencov v minulosti nikto, ani teraz nikto. Belgicko tiež nie a Litva takisto nie. My tu teraz máme ministra z tejto krajiny. A vyjadrite sa, predsa um, nestačí len otvoriť peňaženku, bolo by to pekné. Gesto, pán minister, keby sa Litva uh, uh, keby sa Litva, keby Litva prijavila ochotu prevziať 50, 100, 150, 200 utečencov zo Syrie. Keby sa to stalo, potom by sme sa mohli aj oveľa ľahšie koncentrovať na dialog s Tureckom, Jordánskom a ostatnými, pretože otvoriť peňaženku to nie je jediné riešenie. Pokiaľ sa my tu v našich krajinách pokiaľ my nezoberieme viac utečencov do Európy, tak e, sa budú také, také katastrofy, ako bola minulý týždeň v Lampeduze opakovať. Nebola to prvá, nebola to posledná e, katastrofa. A pokiaľ to Európa neumožní napríklad e, umožniť utečencom požiadať na ambasádach a prevrziať ich do krajiny, tak dovtedy sa to nebude meniť. Ďakujem pani kolegyňa. Pán Kirchhoff. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, ja neverím spoločný azylový systém, ale verím, že tento parlament a naše členské štáty by mali robiť všetko, čo bude možné, aby sme riešili túto devastujúcu humanitárnu krízu, ktorá je v podstate len krížom cez more. A to pomocou pro politickej humanitárnej pomoci číslo utečencov zo Sýrie je naozaj obrovské a stále vzrastá. Je stále väčšia pravdepodobnosť, že bude viac a viac ľudí, ktorí budú riskovať životy a snaží sa dosiahnuť naše obrožie. Musíme solidárne spolupracovať medzi členskými štátmi a naša podpora musí naozaj dávať zmysel a musí byť taktiež aj v podobe morálneho imperatívu, napríklad v podobe e, ženevského dohovoru. Máme tu naozaj diskusie, ktoré nás učia to, čo už sme sa mali naučiť skôr, a aby sme predišli ďalším stratám na životoch a taktiež vyriešili masívny tlak na členské štáty, to urobíme tak, že budeme pripravení a nie len, že strčíme hlavu do písku a budeme dúfať, ten problém odíde. Táto humanitárna kríza neodíde z európskych hraníc alebo z našho svedomia tým, že budeme ignorovať. Nie je to len Taliansko alebo Malta alebo Španielsko, nie je to len ich problém. Je mnoho sírskych utečencov aj v Švedsku, v Nemecku, v Spojenom kráľovstve, preto naozaj vítam návrh Európskej komisie lepšie e, dohliadať na európske hranice a taktiež riešiť problémy tých ľudí, ktorí sú zúfali. Musíme vysielať väčšiu pomoc, musíme byť naozaj zodpovednejší, účinnejší a musíme sa poučiť z chyb, ktorú sme urobili v minulosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Gabriele Cima. Pán predseda, dovolte mi najskôr vyjadriť môj rešpekt pred postojom mnohých krajín voči Lampeduze, ľudí, ktorí e, mnohokrát e, aj pod e, ktorí veľmi často dostali trest za to, že pomáhali iným ľuďom. Takže Chcem však vyjadriť aj našu kritiku tomu, ako sa medzi európskymi štátmi postupuje a na úrovni EÚ. EÚ samotnej včerajšia tlačová konferencia bola hambou pre Európsku úniu. Musíme to veľmi jednoznačne povedať. A na základe tejto situácie, tej humanitárnej katastrofy a spoluzodpovednosti Európskej únie pri riešení tejto situácii hovoriť o tom, že sa nemusí nič meniť na európskej azylovej politike. Toto nie je len e, strkanie hlavy do piesku, ale aj e, neúcta voči ostatným krajinám. A ja to poviem veľmi jasne, ja som sa veľmi tešila. Pán Weber, vy prichádzate z, z CSU, vy ste zastupovali pozíciu. Ja by som si želala, keby takú o ktorej by som si želala, aby si ju osvojil aj nemecký minister eh, obrany vnútra. E, vypočujte si jeho vyjadrenia, ja to považujem za katastrofálne, predsa nemôžeme dopustiť, aby sa niekto postavil a povedal, že je nepochopiteľné, že niekoho žiadajú o viac solidarity. Kto hovorí takto, tak to nepochopil, nepochopil príčinu e, atakov e, utečeneckých ubytovní, na utečenecké ubytovne v Nemecku. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme túto Európsku konferenciu o migrácii a azile, azile hovorili, aby sme ju zorganizovali. Za druhé, takisto pripomenutie doterajšieho smerovania európskej azylovej politiky. To treba zmeniť. Za tretie, sa musia využiť tie, eh, tie nástroje, ktoré e, máme k dispozícii napríklad právo na vlastný vstup, to znamená, že členské štáty, ktoré sú, ktoré sú asi nedotknuté, môžu a ktoré sú teda, e, ktoré geograficky ležia na vonkajších hraniciach Európskej únie, že títo e, musia využívať takéto nástroje. Uh, potom Európska únia musí získať opätovne uh, istý kus vieryhodnosti a plauzibilnosti. Po koľko ľudí na milión obyvateľov v Taliansku alebo v Nemecku eh, sa príjmajú eh, v jednotlivých okrajových krajinách na tisíc obyvateľov alebo na 100 obyvateľov. A potom on, tí, ktorí E, prichádzajú ako nelegálni učitenci do Grécka alebo do iných krajín. E, toto musíme riešiť a pokiaľ si neotvoríme oči a nezačneme skutočne tematizovať e, problémy, potom nebudeme môcť účinne pomôcť pri, probléme zo, pri, pri probléme so Syriou aj s inými krajinami. A to, čo sme si vypočuli včera, to nás nebolo hodné. Ďakujem, pani kolegyňa. Ďakujem. Pán predseda za slovo. Takže prvý strategický prvok v rámci ničenia zásob chemických zbraní už bol spustený. Je to samozrejme pozitívny krok a myslím si, že tento návrh nemal prísť zo strany pána Putina, ale mal prísť od nás. My musíme byť schopní fungovať naozaj tak, aby sme udávali príklad ostatným, pretože v podstate my potom zaplatíme za chyby, ktorých sa prípadne dopustňuje v Sýrii. OSN povedalo, že 2 milióny ľudí bolo vyhnaných zo svojich bydlisk v Sýrii a 10 tisíc ľudí utieklo z krajiny a dorazilo do EÚ. 10 e tisíc z 2 miliónov, to nie je také vysoké číslo. A teraz musíme pracovať účinnejšie. Grécko má asi 3 milióny utečencov momentálne a ľudia hovoria o týchto desetich tisícach, ako keby to bolo nejaké obrovské číslo, ale v porovnaní s tým, čo máme napríklad v Grécku, to nie je až také vysoké číslo. A nezabúdajte, že celý problém prisahovalcov v Grécku je intenzívnejší než v zvyšku Európskej únie. Vieme, že malo mal konflikt Sýrii naozaj tragické dôsledky na civilné obyvateľstvo. Je obrovské nebezpečenstvo, že sa kríza rozšíri do susedných štátov. Takže pomáhame Sýrčanom z všetkých síl. Ďakujem. Ďakujem, pán Štádla. Pán predseda, vážne kolegyne a kolegovia, Sýrska tragédia je tiež e, výsledkom nesprávnej sírskej politiky Európskej únie, ku ktorej prispel aj tento parlament. Príliš skoro sme sa postavili na stranu tzv. sírskeho odporu a tým sme posilnili teroristické siete. A tieto teroristické siete, o ktorých hovoril aj komisár, sú zodpovedná za 100 tisíce utečencov, pre, predovšetkým kresťanskej minority, ktorí v Syrii žili, respektíve, e, ži, žijú, respektíve žili. A tieto e, strašné prečiny teroristických sietí e, boli financované arabskými krajinami, pre všetkým Saudskou Arábiou a Katarom. Keď sa o týchto správach, keď tieto správy počujeme, tak vieme, že nie len režim za to je zodpovedný, ale aj tieto siete, ktoré sme vpred, predtým aj my podporovali. A bohatý arabský svet, pre všetkým Katar a Saudská, Arab, Saudská Arábia musia byť zapojení do financovania riešenia tohoto problému s utečencami. Oni sú predsa zodpovední tiež za to, že financovali e, dodávky zbraní, financovali žolnierov z e, Afriky a z Pakistanu, financovali a preto sú zodpovední financovať aj e, odstranenie dôsledkov tejto tragédie. A to je to, čo som chcel povedať. Ďakujem veľmi pekne. Teraz poprosil pán komisár, aby mohol priamo priamo odpovedať, priamo reagovať na niektoré otázky. Pán Bardi, nech sa páči. Áno, pán predseda, dovolte mi odpovedať hneď na niektoré aspekty za, e, v niekoľkých minútach. E, otázky niektorých z vás, ako je pán Weber, pán Svoboda, pán Verhofstada, pani Sargentini a pani Zimmer, pán Kirchhoff, e, mi položili niekoľko otázok týkajúcich sa utečencov. Hovorili tiež o tom, že si prajú, aby sa konala Európska konferencia na túto otázku a ja odpovedám, áno, môžem to povedať v mene Európskej komisie. Myslím si, že takáto konferencia by bola nielen užitočná, ale je mimoriadne potrebná a to čo najskôr, preto potrebujeme niekoľko otázok, aby sme sklbili zo pár vecí a to sa nám nie vždy darí. Je tu isté poučenie, ktoré musíme z tejto krízy vyvodiť, tak ako z mnohých ďalších. To je otázka humanitárnej pomoci tejto krajine a takisto krajinám, ktoré sú v prvej línii a ktoré sú zostať osamotené. Potom je tu otázka podmienok príjmania utečencov, takisto otázka nemilosrdného boja Mm, s prevádzačmi, ktoré zneužívajú túto situáciu všetkými možnými prostriedkami. A takisto je tu otázka e, prerozdelenia výloh na civilnú ochranu. My musíme postupovať spoločne. My to vieme, pokiaľ máme túto vôľu, pokiaľ existuje politická vôľa. Všetky tieto otázky sú dostatočne závažné a preto je potrebné ich dať dokopy a a hovoriť o nich na najvyššej úrovni. Preto je oprávnený dôvod na to, aby predstavitelia vlád, predstavitelia európskych inštitúcií, ktoré sú spojení s NHCR, tak ako hovorí pán, hovoril pán Verhofstadt, aby si sa zasadli k spoločnému stolu a e, urobili túto konferenciu. A moja odpoveď na to je áno. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujeme za odpovede. Možno, že ešte dostaneme aj reakciu rady na toto. Pani Matiu, ako ďalšia sa hlasí slovo. Ďakujem, pán predseda. Tragická dráma, ku ktorej došlo na ostrove Lampedusa a situácia sírskych utečencov nás priviedli dnes sem, aby sme uvažovali nad našou migračnou politikou. Situácia v Sýrii je naozaj zničujúca, obzvlášť pre Sýrčanov a našou úlohou je pomôcť sírskému obyvateľstvu a poskytnúť mu nutnú ochranu. OSN no, hovorí o viac než dvoch miliónoch sírskych utečencov. Už to spomenul pán komisár a konflikt ešte pokračuje. Teraz sa hovorí, že do konca roka ich budú 3 milióny. Je dôležité podporiť preto susedné krajiny Sýrie, ktoré majú odvážnu politiku otvorených dverí a poskytujú preto týmto utečencom efektívnu ochranu a snažia sa zabraniť e, príliš veľkému vzdialeniu a vykoreneniu týchto ľudí. My by sme naďalej ich mali materiálne podporovať ktoré, tieto krajiny, ktoré prijímajú 87 týchto utečencov. Viac než 2 miliardy eur bolo uvoľnených za účelom skúdenia situácie v Sýrii a nastolenia stability v tomto regióne z pohľadu e, týchto ľudí v veľmi beznadenej situácii. Pán komisár, s veľkým potešením sme vnímali vašu odpoveď na e, vyjadrenia určitých e, poslancov. Ja som vám túto otázku chcela e, položiť, podobne ako pán Weber, a preto s potešením môžeme konštatovať, že ste pozitívne prijali žiadosť Európskeho parlamentu v tejto súvislosti. Ale čelíme tiež inému problému, ako čeli týmto prílivom utečencov na európskej úrovni. Pani komisárka Malmström sa snažila lepšie rozdeliť príjmanie týchto utečencov, ale v súčasnosti členské štáty nie sú ochotné zasadnúť si k rovnakému e, stolu a povedať na rovnakú výzvu pani Malmstrom. Preto, pán komisár, myslím si, že by ste mali využiť túto príležitosť. A, a e, ale pani Malmströmová tu mala dnes byť. Ďakujem a teraz má slovo pani Guillaume. Ďakujem, ako ste počuli e, za odpovede pána komisára Barnieho Mám dojem, že je nás tu veľa e, na pléne, ktorý už dlho žiadame o to, aby e, sme túto politiku vnímali globálne a nie podľa jednotlivých príhod a jednotlivých prvkov. Potrebujeme globálnu reakciu na migráciu. E, má veľký vplyv na Európu. Žiadame od rady, aby už konečne neodpovedala iba e, vyčítavaním, výpočtom e, jednotlivých národných e, reakcií, ale je potrebné, aby sme zvažovali riešenie pre tých, ktorí sú tiež ďalej od vonkajších hraníc. Niektoré krajiny sú tiež viac vystavené migračným tokom než iné. Je potrebné posilnenie finančných tokov, ale podľa mňa to nestačí. EÚ musí e, prijať svoju časť odpovednosti v záujme sírskeho obyvateľstva. Pokiaľ e, tamojší režim sa správa tak, ako sa správa, a bude veľa ľudí, ktorí ešte stále budú potrebovať pomoc, ale nedostanú e, sa k bránam Európy. Situácia sa bude naďalej zhoršovať a napokon budeme potrebovať viac prostriedkov než teraz. Členské štáty majú legislatívne, finančné a operatívne prostriedky na to, aby na európskom území mohli zjednodušiť príjmanie utečencov, môže mať lepší program e, znovu začlenenia, môžeme zjednodušiť vízový režim a podobne. Myslím si, že e, potrebujeme naozaj, aby sme raz boli solidárni v záujme utečencov aj krajín, ktoré ich príjmajú. Ďakujem pani Wikström. Ďakujem pekne, pán predseda. Stojíme tu pred humanitárnou katastrofou gigantických rozmerov Ľudské utrpenie v tejto krajine je hrozné a pre nás v Európe je naozaj najvyšší čas ukázať, ukázať európsku solidaritu. Musíme všetci v našich vlastných krajinách preziať zodpovednosť a tých najohrozenejších ľudí u nás chrániť. A to je najjednoduchšie, ak Ehm, budeme preberať určité kvóty utečencov z tých najväčších eh, utečenských táborov eh, v Turecku, Libanone a tak ďalej a eh, budeme ich príjmať vo všetkých krajinách EÚ. Švedsko prijalo viac než 1900 utečencov, Nemecko viac než 5000 a ak aj ostatných 26 krajín pôjde takýmto príkladom, tak môžeme ochraniť 100 tisíc ohrozených ľudí. Ďalším krokom samozrejme bude zorganizovanie tejto dôležitej konferencie, ktorú sme spomínali. A je okrem toho dôležité, aby sme tu mali aj legálne a bezpečné možnosti ochrany pre týchto ľudí. Napríklad tým, že im budeme vystavovať humanitárne um, víza práve v utečenských táboroch. Ďakujem. E, ďakujem pekne. pani Flotr. Ja poskytnem minutu môjho rečnického času e, e, litovskému ministrovi, pretože si myslím, že vaše mlčanie je e, naozaj silne citeľné. Preč, prečtali ste si naše uznesenie a na včerajšom zasadnutí rady hovorili ministri o našom uznesení a o tom, čo je potrebné urobiť e, v súvislosti s e, touto rozprávou, ktorú tu teraz e, máme. Zobrala, pochopila som to tak, že beriete na vedomie, o čom tu teraz hovoríte a na ďalšej schôdzi o tom budete diskutovať. Ale my sa nachádzame v situácii, ktorá si vyžaduje naozaj naliehavé kroky. A všetci kolegovia, ktorí sa vyjadrili doteraz, hovoria presne toto isté. EÚ má celý rad e, politických nástrojov a možností okamžite konať. A my očakávame, očakávame takúto rýchlu odpoveď, e, preto e, vás prosím, pán minister, aby ste sa vyjadrili a teda povedali nám, čo si o tom myslí Rada ministrov. Ďakujem. Pán Fanheke tu nie je momentálne, takže pán Borgesio tri body, pán predseda. Poprvé, e, treba prekonať e, Dublin. Mali by príjmať e, utečencov všetky krajiny pre obchodníkov s ľuďmi. Viete, čo riskujú tí, ktorí nalodili tých ľudí na, ten, na tú loď na Lampeduze? Takmer nič v prípade, že sa dostanú na súd. To je hanba. A medzi krajinami, ktoré e, sú e, ochotné príjmať učiteľcov, s tým spomenuli e, Taliansko. To ma prekvapilo. Porozprávajte sa s, pred, s predsedom našej vlády letom. A takisto žiadam od pred, predsedu komisie Barozo, aby sa venoval problému na Lampeduze. Zdá sa, že teda ani len uh, uh, mŕtvoli e, tých, ktorí zomreli počas tohto nešťastia, e, e, že sa s nimi nezaobchádzalo tak, ako sa malo. A to je naozaj hamba. Ďakujem, pani Nensky. Pán Nensky. Pani Nensky. Ďakujem. Pán komisár, vážené dámy a páni, dnes hovoríme o solidarite, to je tu kľúčové slovo. Tragédia sírskych utečencov totiž skúša aj európsku solidaritu. Ostatné členské štáty taktiež musia prijať utečencov nie len tie, ktoré trpia pod prílivom utečencov podľa Dublinu 1, 2 a 3, by len tie krajiny, ktoré pria, sú priamo pod tlakom utečencov, týchto utečencov, utečencov príjmať. My sme zmenili legislatívu a títo utečenci môžu byť prerozdelení. Kapacita krajín je samozrejme rozlišná. Napríklad v prípade Bulharska tam je tá kapacita veľmi nízka niektorí ľudia v Bulharsku sa vyslovujú za to, aby boli hranice uzavreté. Po druhé, potrebujeme väčšie prostriedky pre tie krajiny, ktoré trpia prílivom utečencov. Tieto prostriedky musia byť e, nasadené na to, aby sme mohli disponovať vybavením na hranici, tak aby utečenci ostali bližšie svojej krajine pôvodu najhoršou, najhroznejšou hranicou Bulharsko je bulharsko-turecká hranica. Bulharsko je krajinou, ktorá je cieľom mnohých utečencov. To samozrejme prináša aj mnohé rizika pre našu národnú bezpečnosť. Dámy a páni, dnes musíme vyslať signál, musíme zostať solidárni. Ďakujem. Ďakujem teraz pani Veronik de Kaiser. Ďakujem. Pán predseda, aj keď Európa súhlasí s tým, že viac otvorí svoje hranice, tak sa aj nepodarí zabrániť humanitárnej genocide, ktorá sa pripravuje v Sýrii a v tomto regióne v blízkosti tejto krajiny. To naozaj nepopísateľné. A kľúč je v samotnej Sýrii 6 miliónov ľudí, ktoré boli, ktoré e, museli opustiť krajinu, 2 milióny v rámci krajiny, 6 tisíc e, osôb každý deň prichádza do Libanonu. My by sme sa mali sústrediť na túto časť, taktiež naša diplomácia. Je to samozrejme e, ťažké, ale Európska únia už takto postupuje. Ja som bola pred desiatimi dňami v Sýrii, nevedela som, že naše veľvyslanectvo funguje s personálom, ktorý tam je. Strávila som 10 dní v Damašku. Bolo, bola to veľmi ťažká bezpečnostná situácia. Angelina Shore a jej tým odvádzajú naozaj skvelú prácu. To som nevedela. Nevedela som, že 21 medzinárodných nevládnych organizácií a agentúr OSN spolupracuje s ministerstvom práce v Sýrii, aby tam doručili pomoc. Ďalej je tu tým ktorý kartografoval všetky týmy, ktoré tam sú, vrátane sieti Al-Kaidy. Tento tým každý deň rokuje s jednotlivými subjektami, snaží sa doručiť pomoc tam, kde majú civilisti ťažké podmienky. Ďalej máme 3 milióny detí, ktoré už mnoho rokov nechodia do školy. Tam sa snaží pôsobiť UNICEF toto všetko by sme mali podporovať, rozširovať diplomatickou prácou. Pani Georgieva mi povedala, že sa jej podarilo získať víza pre členov jej týmu, ktorí by mali pracovať v Damašku a ja naozaj chcem zdať hold Európskej únii. Mali by sme našim diplomatom dať prostriedky, tak aby mohli pokračovať v tejto humanitárnej pomoci, aby mohli diplomaticky pracovať, pretože to je jediné východisko z tejto situácie. Ďakujem, pani Scháke. Ďakujem. Dva po roka sme boli svedkami hroznej vojny v Sýrii, politicky a diplomaticky. Európska únia sa držala skôr stranou, zatiaľ čo v Sýrii sa odohrávali e, otrasné udalosti a toto v podstate vedie k destabilizácii celého regiónu e, stredného východu Vyzerá to tak, že to humanitárna katastrofa e, ne, neskončí a že ju bude mať pred dverami celé roky. Máme ľudí, ktorí boli interne v rámci e, Sýrii vysťahovaní, toto číslo stále stúpa. EU ponúkla fondy na humanitárnu podporu. Ja by som chcela doplniť, by som chcela poďakovať pani Georgievej za kroky, ktoré podnikla, ale musíme skutočne byť strategickí a zorganizovať to s ostatnými účastníkmi Takže EÚ by mala zorganizovať konferenciu spoločne s OSN. Zatiaľ totiž riešime problém, len problémy spojené s výživou, s prístreším a ďalšími takýmito potrebami, ale musíme riešiť aj iné problémy. Napríklad v Holandsku riešime problém, či zoberieme 50 alebo 250 ľudí, ale Libanon prichyluje týchto ľudí viac než 6 tisíc za deň a väčšina z nich sú ženy. My nemôžeme e, nechať týchto ľudí stať vonku na daždi. Ďakujem. Pani Doc. Ďakujem, pán predseda. Počet utečencov, ktorí sa snažia uniknúť brutálnej občanskej vojne, je naozaj znepokojúce a je, prav, je správne, že táto situácia si zaslúžila miesto na programe nášho rokovania dnes ráno. Skutočne je treba chrániť občanov Sýrie, medzinárodné spoločenstvo ich musí chrániť a taktiež je správne, že postupujeme koordinovane v oblasti humanitárnej pomoci, avšak chcem vyjadriť hlboké obavy, v súvislosti so súdom tých, ktorí stále čelia riziku smrti v Sýrii. A taktiež tu máme situáciu sírskych kresťanov, ktorí sú najväčšou menšinou v Sýrii. Máme správy o džihadistických rebelských skupinách, ktoré ich nutia prestúpiť na islám. Na toto naozaj by nás malo veľmi zaujímať. Taktiež by som vás sa všetkých vyzvať, pre všetkým vás, pán komisár, a všetkých kolegov, aby v priebehu akýkoľvek diskusie, ktorá prebehne a prebehu konferencie, ste sa zaujímali o osud a práva e, sírskych kresťanov, tak aby boli dodržiavané. Ďakujem. E, kolega Pirker. Komisár, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ein Verlierer. Das... Vážené kolegyne, kolegovia, e, jeden z tých, eh, ktorí, eh, eh, teda, ktorí stráca na tejto vojne, ten je jasný, to je obyvateľstvo. 6 miliónov ľudí nemôže bývať vo svojich domovoch. Viac než 6 miliónov. Som presvedčený, že mm, výsledkom môže byť iba politické riešenie. Padli tu už prvé kroky. Ja dúfam, že budú úspešné. Bude to však trvať a preto potrebujeme krátkodobé opatrenia. Hneď teraz myslím si, že je naozaj nutné E, tábory, ktoré majú viac než 150 tisíc e, ľudí, e, aby boli pripravené na zimu, aby mali šancu dôstojne prestať v tomto regióne zimu. A myslím si, že je tiež nutné, a tu podporujeme opatrenia komisie, aby infraštruktúra v miestach blízko hraníc Sýrie sa posilnila, aby sa tam vytvorili školy, pretože veľkou časťou utečencov sú deti aby sa zlepšila infraštruktúra, e, voda, kanalizácia a podobne. Veľká časť e, utečencov tam už e, žije v rodinách. A je dôležité, aby arabské štáty tiež sa zmobilizovali. Nemôže to byť iba Európa, ktorá sa stará o tento problém. Ehm, aby to neboli iba susedné e, krajiny a Európa, aj arabské krajiny by mali prevziať e, zodpovednosť a prevziať časť utečencov, ehm, aby tí, ktorí prichádzajú z arabského sveta, z časti boli v arabskom svete aj prijatí. Diskutoval som s ľuďmi a mojou skúsenosťou je, že títo ľudia chcú ostať v regióne a preto v prvej línie by pomoc mala tiež prichádzať z regiónu, aby ľudia sa mohli po konflikte opäť ľahko vrátiť do Sýrie. Ďakujem, pán López Aguilar. Ďakujem, pán predseda. Takže uznesenie ohľadom sírskeho konfliktu, o ktorom sa bude hlasovať, predstavuje výzvu, aby Európska únia dostala svoje zodpovednosti, ktorú má za ochranu sírskych občanov. A to nie len z dôvodu súcitu, ale aj solidarity. Taktiež chceme vyzvať zodpovednosti celú úniu a členské štáty. A nestačí, že len hospodársky podporíme krajiny, ktoré susedia so Sýriou a ktoré príjmajú milióny učencov. Je treba, aby Európska únia využila plne nástroje, ktoré má k dispozícii, pretože toto je skúška celého e, európskeho spoločného zlového systému. Je treba uplatňovať e, článok 25 nášho vízového režimu, kde sa hovorí o vydávaní víz humanitárnych režimov. Je treba uplatňovať článok 5 nariadenia o šengenských hraniciach, ktoré umožňuje dočasné prijatie z humanitárnych dôvodov a taktiež treba uplaňovať všetky stroje, ktoré máme k dispozícii v rámci nášho azylového a migračného systému taktiež je treba využívať všetky e, zdroje v súvislosti so stálym pobytom, nielen dočasným pobytom. Máme krajiny, ktoré prijali najväčší počet učiteľcov, to je Švedsko a Nemecko, ale je treba, aby fungovala celá únia, je treba prestať navracať týchto utečencov, uplatňovať prístup nenavracania. Ďakujem. Pani kolegyňa Džanako. Ďakujem, Ďakujem, pán predseda. Je jasné, že v Sýrii sa vedie naozaj špinavá vojna zo strany diktatorského režimu a sú tam skupiny, ktoré chcú využiť túto zámienku zvrnutia diktatorského režimu a zaviesť tam teokratický režim. Ale sú tu štyri zásadné body. Predovšetkým by sme mali hľadať politické riešenie. Po druhé, musíme naďalej poskytovať humanitárnu hospodárskú pomoc všetkým krajinám, ktoré sú v tomto regióne. Pán predseda, musíme zaručiť, že naša pomoc nebude zneužívaná. Ďalej musíme zorganizovať Európsku konferenciu, ako povedal pán komisár. Gratulujem mu k tomuto zámeru. Rada taktiež sa musí do toho procesu zapojiť. Európska únia musí dospäť k záverom v súvislosti s našou všeobecnou azylovou politikou a utečeneckou politikou. Musíme zistiť, ako si najlepšie rozdeliť toto bremeno medzi členskými štátmi EÚ. Máme tradíciu pomoci tretím krajinám. Máme tradíciu v príjmaní utečencov z celého sveta u nás v Európe. Ale teraz Musíme vymyslieť modernú politiku, ktorá nie len v rámci Dublinu 2 bude príjmať utečencov, bude príjmať utečencov v rámci stredozemného regiónu, ale všade. A toto je dôležité posolstvo, že len spolupráca nám poskytne nádej na politické riešenie. Ďakujem. Euh, Ďakujem, pán predseda. Všetci tí, ktorí hovoria o tom, že otvorenie hraníc susedných krajín má dopad aj na Európu, ale to celkom priamo, majú pravdu. Je to napríklad Grécko a Cyprus, ktorí sú takisto susediacimi krajinami a my nemôžeme zostať so založenými rukami a pozerať sa na tie prílivy utečencov, ktoré táto krajiny musia príjmať, aj keď, a hlavne pokiaľ žiadame od Jordánska a Libanonu, a Libanonu, aby týchto utečencov príjmali. To by bolo z našej strany veľmi pokritické. Pán Barnier hovoril o relokalizácii niektorých osôb a e, o krajinách, ktoré sú ochotné prevziať utečencov. Ja som však zaznamenal, že je veľmi málo veľkých krajín, ktorí sú ochotní príjmať utečencov. Vyzerá to tak, že niektoré uh, tieto čísla neboli možno správne vymerané. Potom sa hovorí o princípe no refundment, Niektorí, niektoré členské štáty a, a zastupcovia tohto parlamentu popierajú tento princíp, hoci ja si myslím, že je skutočne nutný. Potom sa hovorilo o týchto terorických zahraničných bojovníkoch. My vieme predsa veľmi dobre, kto tam pôsobí, kto živí tento konflikt aj zvnútra, aj zvonku. A my vieme, že sú to vlastne európsky partnery. My vieme, že sú to krajiny ako Katar, ktorého úlohu by sme mali preskúmať. My chceme, aby sa Syria rozpadla. A čo urobíme s, prílom, s prílivom týchto utečencov po takom rozpade? A to je otázka, ktorou by sme sa mali politicky zaoberať. Ďakujem. Ďakujem, pán Milan Mon. Takže číslo utečencov zo Sýrie je naozaj obrovské, to takmer 2 milióny. Títo sa zdržujú hlavne v Turecku, v Iráku, v Jordánsku a v Libanone. Sú dôkazom tragédie, ktorou prechádza táto krajina. A taktiež e, tu máme ďalších mŕtvych, ktorí spôsobila táto vojna. Je potreba pomôcť týmto utečencov. Mnohí z nich sú deťmi. A ako povedal pán komisár, EÚ je na prvom mieste, čo sa týka poskytovania pomoci e ľuďom postihnutých vojnou v Sýrii. Taktiež e, vítam to, čo povedal, že máme záväzky, ktoré dodržíme. Ale na to potrebujeme riešiť problém v hĺbke. Musíme čo najskôr dosiahnuť koniec tejto vojny v Sýrii. Toto by bola najlepšia pomoc turecké, sírskému ľudu a utečencom. Musíme zapojiť rôznych medzinárodných účastníkov, tak musíme spoločne hľadať koniec alebo hľadať riešenie tohto problému. Táto konferencia, ktorá by sa volala Ženeva 2, sa dúfam, čo skoro odohrá. Čo sa týka dynamiky procesu na zničenie chemických zbraní, tak to je správne, ale je treba taktiež sa snažiť ukočiť túto vojnu čo najskôr. A procesy v súvislosti so zničením chemických zbraní nesmú spomaliť celý proces a musí ho urýchliť. Takže žiadam o pomoc utečencom a taktiež krajinám, ktoré prechádzajú ťažkú situáciu, lebo im poskytujú pomoc. Ďakujem. Ďakujem. Pán Markus Kuria. Grazie, presidente. Alla... Ďakujem, pán predseda. sírskej tragédii sa podarilo predísť ešte tragickejšej vojne, ale nedokázali sme predísť tomu, že veľký počet utečencov žiada o pomoc nielen v blízkych krajinách, eh, v krajinách pardon, Blízkeho východu, ale aj v európskych krajinách. Je to veľmi dôležité a je potrebné konečne stanoviť platný princíp pre vyriešenie sírskej situácie a tento princíp by potom platil eh, všeobecne pre vyriešenie hociakej naliehavej situácie a krizovej situácie. Nemecko malo 14, takmer 15 tisíc žiadostí o utečencov. Eh, Švédsko eh, dostal podobný počet, ale teraz si musíme uvedomiť, aby, že utečenci zo Syrie sa, si to musíme u nás prijať. E, my musíme jednoducho aj vyčísliť nápor utečencov na tie členské štáty, ktoré sú vystavené priamému tlaku. My sme Európska únia, my nie sme len súbor národných štátov a preto nesmieme ďalej váhať a nebyť solidárny so štátmi, ako je Malta, Taliansko a Grécko a ostatní, ktoré nemôžu sami čeliť takémuto e, tlaku utečencov. Ďakujem, pán Štýr. Ďakujem, pán predseda. Viac než 400 tisíc e, e, detí sa toto týka. 6 miliónov ľudí je presídlených v rámci Sýrie a mimo nej. To nie sú len čísla, to sa týka osobných tragédií a to súvisí aj s tragédiou na Lampedúze. Diskutujeme tu o migračnej politike v EÚ. Moja krajina e, sa postarala o 800 tisíc e, utečencov počas agresie pána Miloševiča. Ja si spomínam mojho otca, ktorý bol tiež e, utečencom druhej svetovej vojny a Naučil som sa niečo z toho a to, že pre utežencov je dôležité, aby sa mohli vrátiť naspäť domov a o toto by sme sa mali snažiť v našich um, politikách. Eh, tento parlament potrebuje síce uznesenia, ale hlavne potrebuje komunikovať s demokratickými silami, eh, s sírskou opozíciou, s tými, ktorí chránia kresťanov. Našim cieľom by malo byť, že každý sírčan bude mať možnosť vrátiť sa naspäť domov kolegyňa Esaja. Pán predseda e, rady, pán komisár, viac než 2 milióny e, utečencov ušlo zo Sýrie a e, hlavné, hlavné bremeno znášajú krajiny, susedné krajiny Sýria potrebujú pritom pomoc, našu podporu. Jordánsky e, veľvyslanec v lete na návšteve u nás povedal, že e, táto situácia naozaj ohrozuje vnútornú stabilitu krajiny. Okrem humanitárnej pomoci európske krajiny e, takisto prevzali kontingenty utečencov, vo do veľkej miery žien a detí. Treba tiež povedať, že Nemecko prevzalo 5 tisíc, Švedsko 1500, Fínsko aspoň teda 1500 a um, Okrem týchto e, utečeneckých programov by sme e, samozrejme mali hľadať aj iné riešenie. Iba kontingentami utečencov toto nemôžeme riešiť. Musíme sa zasadiť aj rýchlo za ukončenie bojov v Sýrii. Ľudia potrebujú tiež humanitárnu pomoc a dočasnú ochranu. Ďakujem veľmi, veľmi pekne. Teraz eh, budeme pokračovať s postupom aj Kolegovia, dostala som 15 žiadostí o slovo a bude naozaj zložité každého uspokojiť, takže eh, zoberieme 7 alebo 8 žiadostí. Najprv teda pani Zalobieska.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 zo správy Bezpečnostnej rady OSN vidíme, že lavína utečencov rastie a že sírskú hranicu každý deň opúšťa okolo 5000 ľudí. Je to obrovský problém pre krajiny eh, z tohto regiónu, pre všetkým pre Jordánsko, aby mohli prijať všetkých týchto utečencov. Myslím si, že je potrebné eh, hľadať eh, prostriedky na pomoc, na pomoc utečencom a nie snažiť sa o zamedzenie legálnej migrácie. Bulharsku vieme, že je okolo 3000 utečencov, v Libanone 50, 30 eh, tisíc, v Jordánsku 50, viac ako 50 tisíc. Pokiaľ nechceme destabilizovať celý Blízky východ, je potrebné aby sme vymedzili túto pomoc na ďalšie, a rozšírili na ďalšie štáty. Len 12 eh, krajín sa pre, 12 krajín preukázalo ochotu pomôcť, ale musíme byť jednoznačne solidárnejší, aj keď máme problémy s rozpočtom. Ďakujem, pán Kosta. Yes. Grazie, Ďakujem, pani predsedníčka. Myslím, že Eh, mali by sme sa venovať slovu solidarita. Eh, situácia v Sýrii ukazuje, že vojna sa tam nemení ani po vyjadreniach Bezpečnostnej rady v súvislosti so chemickými zbraniami a EÚ by mala prevziať vodcovskú úlohu v rámci diplomatického riešenia, ktoré si bude vyžadovať aj ostatné strany. Pripravili sme uznesenie v tejto súvislosti, kde sa hovorí, že tu ide o hľadanie európskeho riešenia, nielen e, riešenie jednotlivých členských štátov. E, e, treba takisto zorganizovať Európsku humanitárnu konferenciu, ako to spomenul komisár Barnier je to potrebné, aby sa tam vyjadrili aj občianské organizácie a mimovládne organizácie a takisto aj by sa mala konať Európska rada na túto tému aby sa venovala politickým, diplomatickým riešeniam aj e, riešeniu krízy v súvislosti s utečencami. Potrebujeme revidovať Dublin 2, e, pokiaľ ide o žiadosti o azyl zo strany utečencov zo Sýrie, e, pretože momentálne tu máme veľmi veľa problémov. Vidíme to aj v Taliansku. Máme tu dočasné humanitárne problémy Um, ide tu aj o to, že veľakrát ľudia k nám prichádzajú z týchto krajín a pritom um, vlastne prešli obchodovaním eh, s ľuďmi a toto zachazuje um, eh, Medzinárodný um, súd. Zatiaľ ďakujem, pani kolegyňa Keller. Ďakujem pekne. Viac než 2 milióny ľudí už muselo opustiť Sýriu, Európa pre, e, prevzala 8 tisíc. 8 tisíc, porovnáte to s tými 2 miliónmi. To je niečo, je to iba e, cynické. Potrebujeme nutne obrovský e, program pre branie utečencov so skutočne dostatočne vysokými číslami. Mali by sme otvoriť my na, tiež naše hranice, keď ich otvorili susedné krajiny a mm, vytvoriť napríklad humanitárne víza. Mali by sme konečne začať konať my a prestať iba ukazovať prstom na ostatných, pretože môžeme e, konať už tu a teraz, môžeme pomôcť ľuďom už teraz, nemusíme čakať na mandát OSN. Môžeme toho urobiť dosť e, už e, tu a teraz, nemusíme zodpovednosť presúvať iba na susedné krajiny Sýrie. Ďakujem. A teraz kolega Murphy. Ďakujem. OZN povedalo, že e, Sýria krváca, e, trpia tam ženy, deti, muži. Je to naozaj humanitárna katastrofa. Viac než 2 milióny už ušlo e, z krajiny, viac než 4 milióny ušli v rámci Sýrie. Je tam naozaj brutálna občianská vojna a viac než polovica obyvateľstva ku koncu roka bude potrebovať humanitárnu pomoc. E, toto naozaj poukazuje na to, že ľudia nedôverujú ani Asadovi, ani sektárskym lídrom opozície. O čo tu ide e, však je, že sa tu prejavuje um, dvojaká tvár Európy kriminalizujú sa utečenci, naše hranice nie sú dostatočne otvorené pre utečencov. 20 centov na osobu na deň zatiaľ EÚ poskytuje. Potrebujeme oveľa vyššiu pomoc poskytnúť utečencom a um, potrebujeme, aby sa zabezpečili potrebné ubytovanie a iné služby pre utečencov. Ďakujem. Teraz kolega Gžíp. Hovoríme dnes o katastrofe humanitárnej v a je potrebné myslieť na to, že dlho trvalo, kým sa aj v Rade bezpečnosti OSN ženské štáty dohodli a preto sa tento konflikt rozšíril viac ako 100 tisíc Sýrčanov eh, eh, zomrelo a všetky tí, čo sú všetci tí utečenci vnútorní a tí, ktorí išli za hranice, všetci títo ľudia potrebujú pomoc. A tá pomoc je potrebná aj pre cirkevné menšiny, pre, všetko, pre všetkým aj pre kresťanov, ktorí sú proskribovaní. A vidíme, že sú tam istí žoldnieri, ktorí tam agujú, ktorí prišli mimo Syrie, z mimo Syrie zvonku. A musíme skutočne postupovať e, politicky, na tom sme sa dohodli. Obyvatelia Syrie potrebujú kľud, potrebujú vládu a právo a právo vrátiť sa do svojich domov a do svojich miest. Ďakujem. Ďakujem pani Gomez. Čo by malo byť prioritou pre Frontex akúkoľvek inú Európsku agentúru? Zachraňovať životy alebo tlačiť ľudí naspäť? Kde je ten mora, tá morálna výzva pre pána Baroza vzhľadom na tela na Lampeduze? My potrebujeme spoločnú azylovú imigračnú politiku pre EÚ. Utečenci sa, tých bude prichádzať stále viac postupovaním vojny. EÚ musí podporovať utečencov, ale Sýria nie je, aby nemala byť úplne prázdna, nemali by z nej všetci odísť. Sýria si vyžaduje väčšiu prítomnosť EÚ na tureckých hraniciach, taktiež monitorovanie, aby tam nedochádzalo, nedochádzalo ku korupcii, k presadzovaniu džihadistov. Takže EÚ chce pomôcť e, sírskej opozícii pripraviť demokratickú budúcnosť pre Sýriu. Ďakujem. Pán Stojano. ďakujem. Pani predsednička, takže našou dnešnou témou sú opatrenia pre utečencov. Niektorí z vás, milí kolegovia, už počuli ste tu, že by tu niekto spomenul nejaké konkrétne opatrenie. Ja som nič také nepočul. My tu dnes hovoríme stále dokola o tom, koľko utečencov prejde cez hranicu Bulharska s Tureckom. A všetkým vám padne zaťažko povedať, že Bulharsko je momentálne členským štátom EÚ, ktorá prijala najviac utečencov. Pokiaľ sa to zabudli, Bulharsko bolo poslednou krajinou EÚ, ktorá sa stala objektom islamského terorizmu. Prebehol tam atentát, takže vy tu hovoríte o tom, čo by sme mohli urobiť, hovoríte tu o konferencii, ale zatiaľ za 600 eur denne eh, živíme utečencov eh, v Bulharsku, zatiaľ čo eh, naša, náš mesačný plat je oveľa nižší. Takže tu by som chcela teraz minútu ticha. Madam President. Ďakujem. vojna v Sýrii priniesla nový element, ktorý sme nevideli od plynového útoku Sadama proti svojmu vlastnému národu. A zatiaľ tá situácia v Sýrii nie je taká, aká bola vtedy v Iráku, ale určite sa zhodneme na tom, že chemické zbrania ako také by mali byť odstránené, ale nehovorí sa nič o eliminácii vrahov. Máme tu obrovský dopad, ktorý to môžem opäť na obyvateľstvo. A toto prispieje k zvýšeniu objemu toku utečencov aj do Európy. A Máme tu sírske zločiny proti ľudskosti, ktoré sú taktiež e, idú ruka v ruke s beztresnosťou, ale toto všetko vedie len k neustálemu toku utečencov zo Sýrie. Nielen naše úsilie v humanitárnej oblasti mali byť organizované na unijnej úrovni, ale taktiež v iných tradičných oblastiach. Ďakujem. A posledný bude hovoriť kolega Richard Howitt. Len tri veci, ktoré povedali sírsky utečenci. Neveríme už medzinárodnému spoločenstvu, umierame v tábore, pretože tam nemáme žiadne lieky ani jedlo. Pokiaľ by bola ukončená vojna, by som bol jeden z prvých ľudí vrátiť sa, ktorý by sa vrátil do Sýrie. Dámy a páni, ja Európa musí preukázať solidaritu v tejto súvislosti. O tom taktiež hovoril na stretnutí G20 britské premiér. Ale Británia je jednou z krajín, z tých 12 krajín, ktoré, ktoré umožnili príjmanie utečencov. Niektorí sa pokúsili vstúpiť na britské územie cez Francúzsko. Ja sledujem celú tú diskusiu, ale neviem, ako tu je definícia solidarity. Hovorí sa tu o tom, že 60 e, prijatých utečencov je v dvoch krajinách EÚ a Británia nie je ani jednou z nich. Sýrskí utečenci žijú zúfalo e, v Sýrii, ale je logické potom, že stanú ilegálnymi utečencami. Ďakujem a teraz dávam slovo pánu komisárovi Barnierovi. Euh, Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste, si, ktorí ste tu kladli otázky a priniesli návrhy. Čo sa týka závažnosti tejto rozpravy, predtým som hovoril uh, o tom a reagoval som na výzvu uh, na zorganizovanie takéto konferencie. Ja som mm, vyjadril svoj súhlas, súhlas s zorganizovaním takéto konferencie. Uh, pán Weber a pani Sargentini pred chvíľou hovorili o číslach. Ja by som mohol ocitovať čísla z príslušných medzinárodných organizácií. Je to UNHCR. To sú žiadosti, ktoré sú kolektívne adresované členským štátom. Je to asi 2000 eh, inflácií a 10 tisíc, žiadostí o prevzatie utečencov. Ja som tu uvádzal čísla k Ukrajina, a o krajinách alebo z krajín, ktoré reagovali pozitívne. Tým som ďakovala. Apelovala som na ďalšie členské štáty, aby na tieto požiadavky zareagovali. Takže toto všetko sú čísla, ktoré pochádzajú z E, tej organizácie, ktorá je najschopnejšia zvážiť prípadné potreby. Dovolte mi zareagovať na to, čo e, hovoril pán López Aguilar, e, pre všetkým, čo sa vystýka. My sme vyzývali k tomu, aby sa veľkoryso a otvorenie používali to, čo mu hovoríme tzv. humanitárne vízum. Chcem však pripomenúť, že to je zvrchované rozhodnutie každého členského štátu, pretože každý členský štát musí rozhodnúť, či bude využívať ten inštitút humanitárneho víza, alebo nie. Je to chulostivá téma, preto si myslím, že práve myšlienka takejto konferencie týkajúcej sa humanitárnych aktivít bude veľmi, veľmi užitočná. Samozrejme, tá téma je vysokocitlivá. Vzhľadom na to, že je to záležitosť zvrchovaného rozhodnutia každej krajiny. Je to veľmi ťažké. My to v tej súčasnej e, situácii teraz vidíme, kedy sa apeluje na popeli, populistickú motu. No a humanitárne akcie, ono aj politicky bolo vhodné, aby sme sa podelili o túto diskusiu, aby sme diskutovali spoločne, aby sme hovorili o výmene dobrých dobrej praxe, dobrých postupov. A ja si myslím, že ten problém je menej závažný vždy, vtedy, pokiaľ ho riešime spoločne. Pani, pani Neinsky a pán Engel hovorili konkrétne o tých krajinách, ktoré sú v prvej línii. Cyprus, Grécko, Taliansko a samozrejme aj Bulharsko. My sme organizovali veľmi konkrétne misie práve minulý týždeň, aby sme vyhodnotili technické a finančné potreby na mieste a e, tie, ktoré sú nutné, a teda aj opatrenia, ktoré sú nutné urobiť. Pani Džanáko o tomto hovorila, pán Salavrokos sa zmenil o Grécku v súvislosti s azylovým systémom. Grécko by malo konsolidovať a vybudovať azylový systém, aby mohlo príjmať technickú a finančnú pomoc zo strany iných ďalších európskych krajín. Hm, potom sa hovorilo o potrebe ďalších finančných prostriedkov, to som uvádzala ja sám. No a musím povedať aj menom komisárky, ktorá je zodpovedná za túto záležitosť, že zatiaľ žiaľ nemáme ďalšie finančné prostriedky za, na pre rok 2013. My sme sa dostali na našu hranicu a všetko to, čo by sme mohli uvažovať ako možné v roku 2013 a čo bude nutné v roku 2014, toto potom v rámci reštrikcií a potrieb, ktoré tu existujú, potom tu musíme hľadať možnosti a preto tá konferencia, ktorú ste navrhli, mi aj v tejto súvislosti prípada veľmi dôležitá. Záverom, vážna pani predsednička, vážne poslankyne a poslanci, chcem eh, sa venovať tomu, čo povedala pani Vdekajzer. Kaiser Chcel by som poďakovať aj pani starostke z Lampeduzy, ktorá tieto problémy riešila veľmi iniciatívne. Ona samozrejme nebola jediná. Bolo tu viacero ľudí, ktorí boli úžasní, ktorí pracovali veľmi diskrétne e, mimo kamier. A e, chcem povedať e, takisto, že tu sú činní úradníci Európskej únie, OSN, oni pracujú v Berute, v Damašku, potom sa tu na tom zúčastňujú tiež nevládne organizácie, o tom som hovorila. Prečo som teda takto reagoval na vaše vystúpenie? Ono je to preto, že tu boli 2 miliardy eur, ktoré sme už vynaložili. A v podstate asi 40 tejto pomoci ide do Syrie. No a ako, akým spôsobom je tam reálne použitá? Tá pomoc tam ide cez nevládne organizácie a rôznych eh, právnych orgánov a my musíme jednoducho vypchnúť prácu všetkých týchto ľudí, ktorých eh, život je často ohrozený. A chcem ešte raz záverom pripomenúť, že existuje mnoho dôvodov, ktoré sa vzťahujú k tejto dráme, týkajúci sa predovšetkým Sýrie preto, aby sme čelili tejto záležitosti spoločne. Ja opakujem, reakcie, reakcia na túto záležitosť nemôže byť reakcia jednotlivého štátu, jednotlivca, ale musí byť reakciou spoločnou. Je potrebné, aby sme využili tejto spoločnej dimenzie, aby sme využili všetky prostriedky, ktoré máme k dispozícii. Humanitárne akcie, podpora krajín, ktoré sú v prvej línii, podieliť sa o prostriedky civilnej obrany, bojovať proti, proti prevádzačom a teroristom, podporiť eh, tých občanov, ktoré v tej krajine chcú žiť. Potom sú tu takisto um, podmienky na preberanie utečencov a tak ďalej. Toto všetko musíme zhromadiť na dobrej úrovni tak, aby to zodpovedalo princípom Európskej únie. Takže toto sú jednotlivé aspekty, ktoré sú pre nás veľmi dôležité a je dôležité sú tak pre celú Európsku úniu, ako aj pre jednotlivé krajiny. A, znova opakujem, je lepšie mať európsku diskusiu na túto tému, než mať oddelenú diskusiu, ktorú sú mnohokrát kontraproduktíve a konkurujú si navzájom. Council Deputy Minister. Ďakujeme teraz mene, mene rady. Um, pán z Leskevičos. Pani predsedníčka, pán komisár, a vážne poslankyne poslanci, som ťačný za výmeru názorov, ktorú sme dnes eh, mohli viesť. EU a jej členské eh, štáty eh, pomáhajú veľa momentálne, aby pomohli trpiacim utečencom zo Sýrie, ale samozrejme, Eh, nemôžem neostať pri tomto. Eh, viac eh, než 2 milióny sírčanov sa stalo utečencami mimo svojej domovskej krajine. Ďalší milión by mal pribudnúť ku koncu roka a nevieme, koľky ešte budú nasledovať v roku 2014. Samozrejme, najlepším spôsobom, ako zabrániť utrpeniu týchto ľudí, by bolo, keby sme ušetrili dôvody, prečo utekajú z krajiny. Najlepším riešením samozrejme by bol uh, dlhotrvajúci mier. Dovolte mi, aby som zdôraznila na tomto mieste, že litovské predsedníctvo od prvého dňa, kedy začalo pôsobiť, e, sa veľmi aktívne zasadzuje v tejto tematike, tematike sírskej krízy. Minulý mesiac sme e, prijali vyhlásenie v tejto súvislosti. Aj iné kroky svedčia o spoločných e, európskych postupoch v tejto téme. Litovské predsedníctvo naďalej e, kooperuje aktívne. Vysoká zástupkynia mm, e, podpredsednička komisie e, s dnes spolupracujeme aj s inými aktérmi, aby sme podporili stabilitu Sýrie aj celého regiónu. Avšak boje pokračujú a preto by sme mali využívať všetky možnosti, ktoré k dispozícii nám stoja. A medzinárodné humanitárne e, právo by sa malo rešpektovať a by sa rešpektovať práva e, civilistov. Nemali by sa e, tolerovať porušenia a násilie voči civilistom. Tými najzraniteľnejšími sú samozrejme ženy a deti. Musíme zabezpečovať bezpečie, ochranu všetkých humanitárnych e, pracovníkov, aj zdravotníkov. A mali by sme zabezpečiť e, lekárske, teda to, všetkých lekárskych pomocok, zdravotných pomocok do e, všetkých oblastí. A všetky strany by mali e, umožniť prístup e, pre humanitárnych pracovníkov a zdravotných pracovníkov do všetkých častí Sýrie. Mali by sme takisto umožňovať cezhraničnú e, pomoc. Na strane EÚ potrebujeme aby sme teda podporovali e, k kroky, ktoré spomína aj OSN. Je to dôležité, pretože situácia je naozaj naliehavá a máme tu aj finančné obmedzenia. Dúfam skutočne úprimne, že keď sa nám e, toto podarí všetko pretaviť do reality, že e, počty učiteľov budú rásť pomalšie a možno v netak ďalnej budúcnosti začnú aj klesať. Pokiaľ ide o jednotlivé konkrétne návrhy, a to, čo navrhol pán Ferhofštát, humanitárna konferencia, ktorú navrhuje parlament vo svojom uznesení, určite vítam tento návrh. Ďalej. Vítam pozitívnu reakciu komisára Barnieho. Predsedníctvo je pripravené um, úzko spolupracovať s komisiou v tejto otázke, um, ktorá um, tu má hlavnú zodpovednosť, ale konferencia nestačí. EÚ musí um, ďalej uh, vynakladať tlak na ostatných globálnych hráčov v tejto téme. Tí by mali eh, znašať svoju zodpovednosť eh, pri riešení eh, humanitárnych problémov v Syrii takisto. A dovolte mi, aby som využil túto príležitosť na to, aby som vyjadril moju vďačnosť pánovi Agelerovi a celému Európskemu parlamentu za naozaj vašu potrebnú, e, za to potrebné uznesenie. Naozaj potrebujeme združiť naše síly, potrebujeme spoločné pozície tak, aby sme mohli pomôcť sírskému ľudu a aby sme e, vlastne ubrali kroky, ktoré e, sú také naliehavé. Ďakujem. Týmto končujeme túto rozpravu. Máme jeden návrh uznesenia. Hlasovať sa bude dnes o 11.30. Ďalším bodom na dnešnom programe je